povodnené e, a podporené e, aj zo strany právnych služieb parlamentu, ako aj výboru pre právne veci. Ďakujem pekne, kolegy kolegyni Fraga STV. S týmto končím rozpravu o štyroch správach, ktoré sa týkajú rybného hospodárstva. Hlasujeme zajtra o 12.00. Kolegovia, ďalšie rokovanie začne zajtra od 9.00 do 1.00 a potom od 3.00 do 20.00, potom od 9.00 do ponoci. Rokovací poriadok je, teda program rokovania je zverejnený, je na webovej stránke a týmto končím dnešné rokovanie.